Dear colleagues, before we start... E, kolegyne a kolegovia, chcem niečo oznámiť, prv ako začneme hlasovať. Prečítam toto oznámenie. E, výbor AFKO navrhuje e, interpretáciu 60 jednotky rokovacieho poriadku